nebude vznesená žiadna námietka, potom budú títo e, kolegovia menovaní. V súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku s predsedom rady v útorok podpíšeme dva zákonodárne akty. Ich názvy budú uvedené v zápisnici z tohto zasadnutia. Dve